Bueno, vamos a empezar, que se nos echa el tiempo encima. El Servicio Europeo de Acción Exterior, junto con la Comisión. Začali by sme, lebo eh, čas beží. V januári spolu s komisiou ESVČ vypracovali správu o mm, vývoji stratégie EÚ pre Strednú Áziu. Chcel by som sa poďakovať predsedníctvu za to, že eh, sa obrátil na Európsky parlament, e, požiadal jeho stanovisko predtým, ako tento mesiac ešte rada schváli svoje závery. Náš výbor sa rozhodol vypracovať vlastnú správu z vlastnej iniciatívy k Strednej Ázii. Chce e, sa tomu venovať v najbližších týždňoch. 6. mája Výbor pre ľudské práva zorganizoval stretnutie na tému ľudských práv v tomto regióne. Bez nejakých ďalších odkladov chcem privítať pána Klara, ktorý má na starosti región Strednej Azie na pôde SVČ a taktiež tu Andrus Pelce, ktorý zastupuje lotičské predsedníctvo. Chcel by som dať slovo pánovi Klarovi a potom pánovi Pelsovi na 10 minút každý. Nech sa páči, máte slovo. I will be shorter than 10 minutes. I can shoot. Myslím, že mi bude stačiť ešte menej ako 10 minút, hovorí pán Klár, pretože ja si myslím, že pán Burian už do akej miery pokryl tému, o ktorej chcem hovoriť v kontexte stratégie pre Strednú Áziu. A chcel by som sa ospravedlniť poslancom v mene Gunnara Vigana, riaditeľa, ktorý má na starosti východnú Áziu a strednú východnú Európu a strednú Áziu. Nemôže tu byť osobne prítomný. Je to tiež v súčasnosti v Gruzínsku a preto ma poprosil, aby som mu zastúpil. Som vďačný za to, že tu dnes môžem byť v kontexte finalizácie revízie stratégie EÚ pre Strednú Áziu. Stratégia bola schválená v roku 2007 v pôvodnom znení, je tom rozsiahlý politický dokument a aj keď sme ho e, priebežne aktualizovali v priebehu e, celého tohto obdobia, schválili sme závery rady e, viacero. A kôl domnívame sa, že základné prvky stratégie, tak ako bola schválená v roku 2007, ešte stále sú platné ale zároveň konštatujeme, že čas pokročil a závery rady musia aj tieto skutočnosti zohľadniť. Hlavný aspekt, ktorému sa dnes venujeme, je meniaci sa geopolitický kontext, kríza na Ukrajine a, a taktiež kroky Ruska, ako aj e, ruská agenda. Um, v snahe vytvoriť Eurázijskú úniu. E, toto ovplyvňuje všetky štáty Strednej Ázie. Sú to e, veľmi zložité časy pre tento región, ale zároveň všetky krajiny Strednej Ázie e, sa do veľkej miery snažia venovať viacúrovňovej politike. Je tu ochota podporovať spoluprácu s EÚ. Je to príležitosť, ktorú by sme rozhodne mali využiť. A viacero príspevkov k tejto revízii e, predložili aj rôzne zastupcovia akademickej obce, rôzne e, think tanky, ako aj mimovládky. Chcel by som ešte spomenúť, že Kazachstán aj Uzbekistán nám poskytli dosť rozsiahle dokumenty, v ktorých sa vyjadrujú k tejto stratégii pre Strednú Áziu. E SVČ a Rada v súčasnosti pracujú na znení záverov. Dokument, ktorý práve vzniká, nebude mať za následok kompletné prepracovanie tejto stratégie z roku 2007, ale dôjde k rozsiahlej politickej revízii tohto dokumentu. Domnievame sa, že Európska únia môže zohrávať realistickú, ale konkrétnu úlohu, najmä môže pôsobiť ako partner pre vlády týchto štátov v snahe podporiť princíp právneho štátu a demokracie a ľudské práva. Európska únie je dlhodobým partnerom v Srednej Ázie, vnímajú ju e, tieto krajiny e, pozitívne, najmä vďaka našej transparentnej agente spolupráce. Chcel by som spomenúť jeden príklad, ak dovolíte. Prebehlo stretnutie minulý týždeň e, s vedúcim islandskej strany v Tadžikistane tá strana sa nedostala do parlamentu pri nedávnych voľbách. A hoci tento zástupca jasne zúraznil, že voľby neboli demokratické a s tým Európska únia súhlasí. Zároveň zúraznil, že Európska únia má istú dôveryhodnosť v Strednej Ázii v Tadžikistane, ktorú iní hráči, napríklad ako Rusko, Čína alebo aj USA, nemajú. Nás totiž nevnímajú ako niekoho, kto by mal svoju vlastnú agendu v tomto regióne, ktorý by sa snažil niečo získať od týchto krajín, ale že nám skutočne záleží na pomoci týmto krajinám. Táto revízia teda je priestorom vyhodnotenia E, ďalších krokov aj doterajšieho úsilia v tejto oblasti v súvislosti s krajinami Strednej Ázie. Európska únia musí zohľadniť e, prehlbujúce sa rozdiely medzi týmito piatimi krajinami v sociálnej oblasti, ako aj v snahe približiť sa Európe. Sú tu teda e, možné ponuky dohody o prehlbenej spolupráci s Kazachstanom, tu je miera spolupráce e, zatiaľ e, väčšia ako v prípade iných e, krajín Strednej Ázie. A to je prirodzený proces. Niektoré krajiny chcú mať užšie vzťahy z EÚ, niektoré nie. Nemali by sme im v tomto nejako brániť, mali by mať túto slobodnú voľbu. Región tak ako už povedal osobitný predstaviteľ a taktiež by mala pretrvať spolupráca s konkrétnymi e, sektormi v tomto e, regióne. A um, ak sa budeme opierať najmä o dopyt, mohlo by to mať za následok konkrétnejšie výsledky, ako už povedal osobitný zástupca. E, celková finančná pomoc sa výrazne zvýšila v porovnaní s predchádzajúcim programovým obdobím o 56 konkrétne na viac ako miliardu eur na roky 2014 až 2020. Riadne plnenie týchto programov na základe e, tejto finančnej e, sumy bude mimoriadne dôležité na to, aby táto stratégia bola úspešná posiednená spolupráca v oblasti e, bezpečnosti a stability a vrátanie stabilného riadenia a nakladania s prírodnými zdrojmi. Toto bude kľúčové, tak ako povedal osobitný zástupca. A taktiež ako zdôraznil aj zložitá situácia, ktorej čili niektoré krajiny v súvislosti s otváracími ťažkosťami, ako aj s návratom e, prisielacov z Ruska. Aj toto musíme pozorne sledovať. Ale zároveň viditeľnosť Európskej únie je tiež nedostatočná napriek tomu, že Európska únia je najvýznamnejším donorom a taktiež niektorí prípadoch najvýznamnejším obchodným partnerom ešte pred Čínou alebo Ruskom alebo inými partnermi. Nemáme dostatok uznania za toto naše úsilie, ktoré vkladáme do tohto procesu. A toto musí Európska únia napraviť nielen v tomto regióne, ale aj v iných regiónoch. A preto vymenovanie osobitného zástupcu a tiež jeho prítomnosť v tomto regióne dúfame pomôže tomu, aby sa zvyšil profil Európskej únie v tomto regióne, aby sa zvyšilo povedomie o Európskej únii v týchto krajinách. A ďalej, čo sa týka koordinácia synergií s inštitúciami EÚ, ako aj v samotných inštitúciách, ale aj spolu s členskými štátmi EU a ostatnými organizáciami. Toto považujeme za mimoriadne dôležité, tak ako už povedal osobitný zástupca. Spolupráca s ostatnými medzinárodnými organizáciami, ako napríklad e, Svetová banka, OSN, OBSE, ako aj e, rôzne iné e, štáty, ako napríklad Čína, USA, Rusko, Turecko, ale v budúcnosti aj Irán, a isté, že aj Afganistan. Ehm, toto všetko bude dôležité a musíme tomu venovať pozornosť e, dostatočne e, koordinovane, tak aby sme získali čo najlepší efekt z našej stratégie Prziu. Ďakujeme pekne. Teraz pán Pelsman, lotišského predsedníctva. Thank you, Mr. Kuzo, report. Uh, uh, uh, Ďakujem, vážení členovia výboru AFET, za to, že sme sem mohli prísť, dámy a páni. Už ste si vypočuli pána veľvyslanca Buriana aj pána Klárka, takže ja sa budem sústrediť iba na pohľad Lotyšska a na prácu Lotyšska počas počas posledného pol roka na to, ako sme sa sústredili na Strednú Áziu. Ďakujem predsedovi za to, že sme dali do centra pozornosti tento región, ktorý sa často nedostáva na predné stránky novín. Ale napriek tomu je to región, ktorý má strategický význam pre EÚ. Musí zabezpečiť, e, teda je, je veľmi dôležitý pre zabezpečenie obchodných e, vzťahov, energetických vzťahov a takisto musíme nadvezovať vzťahy s ich občianskými spoločnosťami, otvoriť možnosti pre e, vzdelávacie a kultúrne výmeny. E, región Strednej Ázie si vyžaduje viac našej pozornosti a podpory z týchto dôvodov. Stredná Ázia bola jednou z priorít lotišského predsedníctva rady. Tento stimul a takisto historické vzťahy Lotyšska s piatimi štátmi Strednej Ázie vedú k tomu, že um, chceme využiť naše dobré bilaterálne vzťahy, ktoré máme s týmto regiónom. Ehm, to je veľmi dobrý mix, eh, ktorý môže pomôcť Európskej únii. Na začiatku predsedníctva v januári uh, Lotyšsko zorganizovalo tu v Bruseli konferenciu o spolupráci e, medzi EÚ a Strednou Áziou, o tom, aký je súčasný stav a čo sme sa naučili z minulosti. Hovorili sme o tom, že musíme e, zvýšiť najmä praktickú spoluprácu a musíme stimulovať diskusiu o budúcnosti vzťahov medzi EÚ a Strednou Áziou. Keď sa lotišské predsedníctvo teraz dostáva do záveru, je dobre sa obzrieť a pozrieť sa na to, čo sme dosiahli. Takže bezpečnosť. Je to región, ktorý susedí s Afganistanom, preto Stredná Ázia je veľmi významná z hľadiska stability a bezpečnosti. V tomto kontexte je veľmi dôležité spolupracovať eh, so Strednou Áziou, aby sa eh, zlepšila bezpečnosť, aby sme bojovali proti terorizmu a obchodovaniu s drogami a preto Lotyšsko prevzalo na seba vedúcu úlohu v konzorciu členských štátov EÚ, aby sme za, na ďalšie tri roky vlastne e, prevzali vedenie programu Bomka 9. O dva týždne začne tento program fungovať a ide o to, aby stredoazijské štáty zvýšili kapacitu svojich pohraničných orgánov a takisto colných úradov. V spolupráci s ESVČ a s komisiou predsedníctvo zorganizovalo seminár tu v Bruseli o riešení hrozieb terorizmu a zúčastnili sa tam aj experti zo stredoazijských štátov. A tento seminár potom po ňom nasledoval dialog na vysokej úrovni e, so Strednou Áziou o bezpečnosti, ktorý sa konal v marci v Dušanbe. Takisto ochrana životného prostredia um, environmentálne technológie, ich zavádzanie v stredoazijských štátoch. Uh, k tomuto komisia zorganizovala konferenciu Green Bridge Forum. Tam sa hovorilo o posilnení environmentálneho riadenia a umožnení zeleného rastu. Ako viete, poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka to boli uh, to sú sektory, e, ktoré tieto stredoazijské republiky prioritizujú vo svojej spolupráci s EÚ. Sú to dôležité zložky ich ekonomiky a je to v Strednej Ázii zdroj príjmu pre veľkú časť obyvateľstva a preto Lotyšské predsedníctvo chcelo poskytnúť osvedčené postupy ehm, v oblasti rozvoja poľnohospodárstva vidieka týmto štátom. Vieme, že tieto štáty čelia veľkým výzvam a preto Lotyšsko zorganizovalo sériu seminárov o právnom štáte v rámci platformy pre túto e, tému. Posledný seminár sa konal pred pár týždňami v Rige. Hovorilo sa tam o posilnení správneho práva v týchto štátoch. lotišskí sudcovia a experti sú už v aktívnej spolupráci s týmto regiónom, s kolegami z praxe a odovzdávajú im expertízu, ktorú máme z programov EÚ a takisto z práce v Benátskom výbore Rady Európe. Teraz spolupráca v oblasti vzdelávania. Zdôrazňujem, že programy EÚ pre vyššie vzdelávanie a technické a odborné vzdelávanie sú tu veľmi dôležité, pretože by mohli posilniť hospodársky vývoj v regióne. Program Erasmus Plus podľa Lotyšska predstavuje veľký potenciál. My by sme mali pomôcť stredoazijským republikám využiť tieto programy naplno. Chcem vás informovať, že spolu s ESVČ a útvarmi komisie pripravujeme prvé zasadnutie ministrov školstva 25. 26. júna v Rige. Budú to ministri školstva EÚ a stredoazijských štátov a očakáva sa, že ministri dajú ďalší stimul tejto spolupráci a výsledkom bude e, zoznam konkrétnych spoločných činností na obdobia rokov 2015 až 2017. Lotyšsko má záujem na tom, aby sa posilňovala táto spolupráca v oblasti vzdelávania, pretože už teraz máme vzťahy so študentami zo stredoazijských štátov. Súčasný Trend je, že 925 študentov z tohto regiónu sa zapísalo tento akademický rok na lotišské vysoké školy. Vďaka financovaniu zo Lotyšska aj iných e, zdrojov e, Lotyšská právnická fakulta poskytuje osobitný program e, pre štúdium verejného práva pre týchto študentov. Takisto um, doprava a tranzitné prepojenie. Aj tu Lozišsko vidí potenciál pre spoluprácu s týmito štátmi. Máme v rámci uh, ASEMu v apríli sa konala konferencia o dopravných prepojeniach. Lotyšsko chce takisto posilniť vzťahy s Európskym medzi európskym podnikateľským sektorom a e, sektorom Strednej Ázie. Lotyšsko zorganizuje 5. júna platformu v Jurmule na túto tému v rámci 117. plenárnej schôdze Euro Chambers. No a Teraz ako my e, bezpečnostnú stratégiu vnímame z národnej perspektívy, e, my sme veľmi radi, že mnohé členské štáty predkladajú konkrétne myšlienky. Stredoazijské štáty takisto sú aktívne v tejto oblasti. Rôzne európske think tanky pripravili príspevky a predsedníctvo oceňuje aj to, že EHSV predložil prieskumné stanovisko k tejto téme a som veľmi rád, že tento výbor dnes o tejto téme bude diskutovať. Hlavné prioritné ciele na z roku 2007 z bezpečnostnej stratégie sú stále platné, ale okrem toho je tu aj potreba vnímať individuálne potreby jednotlivých e, stredoazijských štátov, pretože tieto štáty nie sú zo sociálno-ekonomického hľadiska úplne homogénne a nie všetky štáty majú rovnakú úroveň pripravenosti na spoluprácu s EÚ a musíme rozlišovať aj regionálne vzťahy a bilaterálne vzťahy. Spolupráca v rámci e, regionálnych iniciatív e, by mala pokračovať, ale flexibilnejšie. E, predsedníctvo víta menovanie nového osobitného zástupcu pre Strednú Áziu a sme veľmi radi, že tak rýchlo ho výbor AFET prizval, aby, aby sa vyjadril. Po schválení záverov EÚ na rade v júni, na rade ministrov zahraničia, bude potrebné naďalej zlepšovať partnerstvo so stredoazijskými štátmi. Dúfam, že budeme pokračovať v aktívnej spolupráci aj po skončení nášho predsedníctva, aby všetky iniciatívy a projekty, ktoré boli odštartované, budú aj pokračovať. Ďakujem. Muchas gracias. Para empezar con el turno de intervención. Ďakujem. Teraz pán Meserič. Ďakujem pekne. Hovorí pán Meserič za všetky vyčerpávajúce informácie a za optimistickú prezentáciu procesu revízie. Vítam príležitosť na túto diskusiu. Bude tu správa, iniciatívna správa a ja som právodajcom. Nie je to región s vysokou prioritou pre Európsku úniu, to všetci vieme, ale je to región, ktorý predsa len má istú prioritu, pretože je z časti e, závislý od bez toho, či tam bude bezpečie, sme závisli aj my. Je tu otázka Ruska, otázka toho, čo, s čím sa zaoberala Bezpečnostná rada OSN v súvislosti s Afganistanom. Ja by som chcel povedať, e, že je veľmi dôležité, aby otázka ľudských práv a právneho štátu bola zapracovaná do všetkých vzťahov bilaterálnych či regionálnych s týmto regiónom, pretože táto oblasť naozaj má mnohé problémy, mnohé výzvy, Niektoré z nich sa vyvíjajú k lepšiemu, iné skôr stagnujú, možno, s možno výnimkou Kazachstanu a aj to je otázne, že či to je vôbec nejaká svetlá výnimka. Druhá vec, čo chcem povedať. Chcem zdôrazniť, že by sme mali nastoliť tú správnu rovnováhu počas tohto revidovania medzi prístupom k celému regiónu a bilaterálnymi prístupmi nie všetko sa dá vyriešiť individuálne s jednotlivými štátmi a nie všetko sa dá vyriešiť celkovo spoluprácou s regiónov. Preto si myslíme, že treba posúdiť, kde je schop, by sme mali nastoliť pružný rámec, pružnú platformu. Po tretie, vzniká tu rovnováha zvýšeného zapájania sa členských štátov EÚ. Jeden z dôvodov, prečo toto nie je vysoko na zoznamu priorit, je preto, že členské štáty sa len limitovane zapájajú do spolupráce s týmto regiónom a to nie je povzbudzujúce. Ja si myslím, že to je škoda, že za ostatných 8 rokov žiaden členský štát nebol ochot, EU nebol ochotný zohrať e, vedúcu úlohu pri vzdelávacích programoch, postaviť sa na čelo týmto pro, programom. Možno Lotyšsko teraz zdieľa časť tohto, tejto úlohy a ja som rád, že Lotyšsko sa takto do toho e, zainteresovalo. Čo sa týka Ruska, ľudských práv, tohto regiónu a všetkých dôležitých dimenzií, všade je vzdelanie veľmi dôležité. A napokon pán Burian spomenul zvýšenie nástroja na rozvojovú spoluprácu na následujúce 7-ročné obdobie o miliardu. Je to významné zvýšenie, ale musíme naozaj dať pozor na to, ako minieme tieto peniaze. Ak zvyšujeme tento nástroj len preto, že Čína dala 40 miliard do rozvojovej pomoci do tohto regiónu a my s nimi chceme súperiť, e, nie je to dobré. My by sme mali zvyšovať túto sumu, ak ju chceme minúť efektívne, inteligentne a múdro. Neviem presne, prečo v sektorálnych rozpočtoch to vyzerá, ako to vyzerá, keď už medzinárodní donory sa odklonili od sektorálneho prístupu, ktorý je viac e, postihnutý korupciou. Ďakujem za príležitosť e, porozprávať sa s vami. Ďakujeme, pán Peterle. Ja by som chcel vyjadriť vďačnosť najprv lotišskému predsedníctvu za to, že preukázalo preukazuje takú pozornosť v Srednej Ázii a tu súhlasím s pánom Meseričom, že toto je predsa len jedna z našich priorít napriek faktu, že región neleží priamo v susedstve EÚ. A súhlasím aj s tým, čo povedal pán Clark o dôležitosti právneho štátu. A potešilo ma, keď pán Pelš hovoril o individuálnom prístupe. Chcem zopakovať to, čo som povedal, keď sme sa zhovárali o susedstve A to, že aj tu, v tejto konkrétnej oblasti, by mala správa veci verejných byť tým kľúčovým slovom. Je to môj názor, že v takej krajine, ako je Kyrgyzsko, ktoré preukazuje významné demokratické ambície, a to nie len v poslednom čase, v takejto krajine by sme mohli prispieť viac na rozvoj cielenými aktivitami. V istom zmysle e, strácame boj o Strednú Áziu, ak môžem takéto prirovnanie použiť. Naozaj som veľmi za to, aby sa tu ušil prístup na mieru, nie len preto, že spomínané krajiny nechcú, aby ich hádzali do jedného vreca, alebo dokonca aj protestujú, aby sa nazývali Stredná Ázia. Ale by sme ich mali podporiť. Čo? Ako si premyslieť podporu Kyrgyzska, kde sú všelijaké spory, strety? A moja druhá otázka je, myslíte si, že v Uzbekistane je otázka detskej práce ešte stále taká exponovaná tak na programe dňa, ako bola kedysi. Ja som nadobudol dojem, že tu sa trošku situácia zlepšila, Možno by sme si mohli vymeniť skúsenosti a dozvedieť sa, čo sa konkrétne deje v tejto krajine v spomínanej veci. Predseda vyzýva pána, pre, senior, pána Manikesa. Kinsa. Mám otázku na predsedníctvo, na lotišské predsedníctvo alebo je zástupcov. Ďakujeme vám za správu. Myslím si však, že keď lotišské predsedníctvo začalo dali sme dve e, veľké veľryby na jeden taniel. Európske partnerstvo a partnerstvo so Strednou Áziou alebo medzi krajinami Strednej Ázie a za 5 mesiacov východné, sumit východného partnerstva v Ríge bol na veľmi vysokej úrovni, ale spolupráca so Strednou Áziou bola taká odsunutá na okraj, trošku na nižšej úrovni. Pravdepodobne ste nehovorili až toľko o iniciatívach, ktoré ste neukončili až tak veľmi úspešne. A čo sa týka programov vzdelávania a Erasmus, program Erasmus, tieto veci, tým sa darí, povedal by som. Je to lepšie v tejto oblasti. Nechcem mrhať vašim časom, ale pravdepodobne by ste nám mohli povedať, Či niečo urobíte počas posledného mesiaca vášho predsedníctva na najvyššej možnej úrovni, úrovni pre krajiny Strednej Ázie. Ďakujem. Ďakujeme pán Bokner, posledný na zozname rečníkov. Ďakujem pekne za obe veľmi zaujímavé správy. Spomenuli ste, že Európska únia v týchto krajinách nie je dostatočne viditeľná. Preto sa chcem opýtať, na dve konkrétne opatrenia. A poprvé, v súvislosti s eh, Nemeckom okamžite po poslednej druhej svetovej vojne, keď mm, mm, boli zriadené centrály USA eh, v, na mnohých miestach eh, pre priamy kontakt s obyvateľstvom Niekedy išlo teda veľmi dobré informačné podujatia, ale taktiež išlo priamy kontakt s obyvateľstvom. Chcem sa opýtať, či niečo v takýchto krajinách by bolo podľa vás možné. Ďalej druhá otázka. Máme pozitívne skúsenosti e, s praktikantami, e, študentami z Azerbajdžanu. Sú to ľudia, e, ktorí sú vynikajúco vzdelaní a tu sa naučia zásade demokracie, tak povediac, pozorujú nás pri našej práci a potom môžu byť akýmsi zárodkom boja proti praktika vlády, ktorá možno nepôsobí až tak e, demokraticky, ako by mala. Myslíte si, že by sa to dalo rozšíriť aj na iné inštitúcie Európskej únie, okrem Európskeho parlamentu? Ďakujeme pekne. Teraz dám slovo späť Našim hostom dostanú každý 5 minút, aby odpovedali na otázky pán Pelc. Ďakujem, pokúsim sa odpovedať. A s láskavým dovolením pána predsedu by som prenechal istý čas aj pánovi Klárovi Čo sa týka konkrétnych otázok, poprvé k ľudským právam zo strany predsedníctva, môžem povedať, že plne súhlasíme s tým, že dialog o ľudských právach by sa mal stať súčasťou kontaktov s našimi partnermi v Strednej Ázii, a to aj na multilaterálnej, aj na bilaterálnej úrovni. Kľúčom úspechu zrejme je vytrvať s našim posolstvom bez ohľadu na povahu daného kontaktu. A preto je dôležité udržovať tieto kontakty na rôznych úrovniach, rôznych formách. Ďalej, čo sa týka vzdelávania a ostatných sektorálnych otázok Som sa poďakovať za vaše milé slova o zapájení sa do sektora vzdelávania. Kľúčom rozvoja ďalšej spolupráce s krajinami Strednej Ázie podľa nášho názoru je postup po sektoroch. Nede tu až tak o vyjadrenia na vysokej politickej úrovni. Ide tu skôr o praktickú angažovanosť priamo v jednotlivých oblastiach a preto zapojenie členských štátov s praktickou pomocou a konkrétnymi praktickými mm, poznatkami a činnostiami v týchto sektorálnych oblastiach je naozaj mimoriadne dôležité. Dúfame, že táto platforma vzdelávania sa rozbehne O teraz o mnoho rýchlejšie. Okrem iného práve preto sme sa jej začali venovať v príbehu nášho predsedníctva. Čo sa týka otázok dobre fungujúcej štátnej správy, súhlasím, že to je jedna z kľúčových oblastí, v ktorých Európska únia môže prispieť pozitívnemu rozvoju tomto regióne. A čiastočne to odpovedá aj na otázku, ako môžeme pomôcť Kyrgyzstanu. Kyrgyzstan totiž na jednej strane preukázal veľmi dobré výsledky v snahe prehlbovania demokracie a reprezentačného modelu. Na druhej strane vykazuje aj isté prvky nestability v tejto oblasti a preto je dôležité podporovať Kyrgyzstan. budovaní kapacít. Čo sa týka otázky o východnom partnerstve versus e, Stredná Ázia, prebehol summit o východnom partnerstve, respektíve tieto samity prebiehajú pravidelne a na druhej strane neprebiehajú samity o Strednej Ázii, ale zároveň nemôžem súhlasiť s vami v tom, že sme sa tomu nevenovali na dostatočne vysokej politickej úrovni, pretože na úrovni ministrov dopravy, napríklad s krajinami Strednej Ázie, prebehli stretnutia a taktiež koncom júna chystáme mm, stretnutie ministrov vzdelávania s vysokou účasťou a ako som už povedal, z nášho pohľadu je dôležité postupovať po jednotlivých odvetviach a snažiť sa angažovať e, v jednotlivých oblastiach v týchto krajinách Strednej Ázii a v prípadoch, kde sa to nedá, tak postupovať na regionálnej úrovni, respektíve na bilaterálnej úrovni alebo na akékoľvek inej možnej úrovni. Ale e, rozhodne je dôležité dosiahnuť praktické výsledky. A tiež mi pripomínajú, že taktiež eh, ministri životného prostredia mm, v rámci ekonomického fóra pricestovali tiež do Rigi. Myslím, že týmto som viac menej pokryl väčšinu otázok. Ešte jediný dodatok, ak dovolíte. Sme vďační ostatným členským štátom za to, že spolu s komisiou ASVČ podporujú túto revíziu stratégie eh, pre Strednú Áziu. Minulý rok eh, sa nedalo celkom reálne, že sa k tomu pristúpi, ale napokon eh, sa to podarilo. To je podľa nás pozitívne. Ďakujem. Ďakujeme. Ešte na 5 minút dostáva slovo aj pán Klár, aby odpovedal. Nech sa páči. Um, uh, just to repeat that, of course, human rights Ďakujem. Opakujem, že ľudské práva a právny štát to sú zásadné veci. Musia byť vždy súčasťou našej politiky s týmito štátmi. Spomínala sa good governance, dobrá správa a riadenie. Toto takisto zdôrazňujeme aj my v návrhoch, ktoré sme predstavili členským štátom a ja som rád, že to zarezonovalo. že tam naozaj bolo zdôrazňované, že dobrá správa a riadenie sú dôležitými vecami pre tieto štáty, pretože inak nezískajú investície. Nejde tu o nás, ide tu o nich. Ak oni nevybudujú dobrý rámec, ktorý bude atraktívny pre európskych investorov, tak tí investori neprídu. A toho základom je vlastne koncept good governance. Chcem ešte povedať, že pokiaľ ide o vzdelávací program, je veľmi dobré, že lotišské predsedníctvo organizuje e, Radu ministrov školstva. To prispelo aj k tomu, že Poľsko e, sa iniciatívne prihlasilo a povedalo, že chce byť lídrom na e, platforme pre vzdelávanie. Doteraz žiaden členský štát v tej platforme nebol vedúcou silou a preto je pre nás dôležité, táto iniciatíva Poľska. E, Číňania dávajú 40 miliard. E, áno, Číňania sú veľmi aktívni v Strednej Ázii, tak ako sú aktívni vo všetkých svojich susedných regiónoch, ale tieto sumy by sme nemali brať um, príliš vážne, pretože zahraničná pomoc EÚ je viac ako tých 40 miliard, ktoré sa tu cituje, pretože okrem toho aj členské štáty ešte dávajú bilaterálnu finančnú pomoc. Ja by som povedal, že sme to e, zle spočítali, tieto čísla, pretože sme nezdôraznili, čo dávame všetci do, dohromady za EÚ. Druhá vec, čínske sumy, čínska, čínska suma zahrňa takisto úvery, ktoré Čína dáva. Keby sme my pričítali e, k našej sume ešte aj naše úvery, ktoré poskytujú naše finančné inštitúcie týmto stredoazijským štátom, tak by to naše číslo ešte narastlo. Takže prosím, neporovnávajme sa príliš e, s Číňanmi. My máme trošku inú agendu. Európska únia e, zohráva inú úlohu a nás uznávajú za to, akú úlohu zohrávame. Iní to oceňujú, iní partneri to oceňujú my nemáme nejakú špecifickú politickú agendu. tak ako majú niektorí iní susedia v tomto regióne. Pokiaľ ide o Kirkisko, Kirkisko čeli rôznym výzvam. Je to jeden zo štátov, kde sa konali voľby, považované za mm, relatívne slobodné a dobre zrealizované. Teraz ale máme e, v Kyrgyzskom parlamente nové zákony o LGBT príslušníkoch, o, e, zahr- o, o, e, cudzincoch a tak ďalej. To sú problematické zákony a o nich s Kyrgyzskom diskutujeme a budeme to spomínať vo vzťahu s nimi aj v budúcnosti. Nie je to pozitívny vývoj a my musíme zabezpečiť, aby tento štát ostal na dobrej ceste, ale v konečnom dôsledku nemôžeme urobiť tú prácu za nich. E, Kirkisko to samo musí urobiť. Pokiaľ ide o e, detskú prácu v Uzbekistane, áno, tam sme mali problémy spolu s Medzinárodnou organizáciou práce a so Svetovou bankou sa nám podarilo takmer vykoreniť e, detskú prácu v Uzbekistane. Pracujeme na tom, aby sa podmienky postupne zlepšovali. Pracujeme na tom s ILO, monitorujeme zberanie úrody bavlny. Ehm, my, Svetová banka a ďalší donory. Toto je teda dobrý eh, vývoj, dobrým smerom. No. A ďalej otázka Ameriky v jednotlivých štátoch. Napríklad v Arménsku sa realizoval podobný projekt. To je vec, ktorú by sme mohli študovať. E, tá viditeľnosť je pre nás dôležitá, máme s tým problém, to je pravda, nie iba v stredoazijskom regióne, ale v rôznych regiónoch sveta. To je vec, na ktorej musíme pracovať a možno takýmto spôsobom práve by sme sa na to mali pozrieť. Muchas gracias a los dos ponentes. Con esto damos concluida. Ďalší rečník. Budeme ukončovať už pomaly dnešnú schôdzu 11. E, júna. Budeme hlasovať 15. a 16. a 27. a 23. budú zasadnutia. Ďakujeme tlmočníkom a týmto pádom je stretnutie uzavreté.